Dobré ráno vám všetkým, vážení kolegovia. Dobré popoludnie vám všetkým, vážení kolegovia. Ak dovolíte, môžeme začať s rokovaním nášho výboru. V prvom rade je na našom programe schválenie programu schôdze. Máme tu dve drobné zmeny. Chcela by som navrhnúť, aby sme správu od pani Nedalčevej, ktorý je na bode 13, aby sme tento bod presunuli až na zajtrajšok, tak aby pani Nedelčeva sa mohla súčasniť tohoto stretnutia. Druhá zmena je správa od pani Svensson, ktorá bohužiaľ nemôže byť na stretnutí nášho výboru tento týždeň a na základe jej žiadosti e, sme sa dohodli, že jej správa bude odložená až na ďalšie stretnutie nášho výboru. Takže tento bod sme z programu rokovania stiahli. A teda táto konkrétna správa e, bude zaradená na program rokovania ďalšieho výboru, ďalšieho stretnutia nášho výboru. Ak nemáme žiadne ďalšie problémy alebo námietky s týmto návrhom programu, môžeme ho považovať za schválený a to s tými úpravami, ktoré som spomenula. Bod číslo 2, oznámenia predsedu. Tu nie je nič, čo by som vám mohla povedať z pohľadu e, zastupujúcej predsedničky výboru, bod 3, schválenie zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali 8. novembra a 29. a 30. novembra Zápis z tohoto stretnutia bol rozdistribuovaný. Z obidvoch stretnutí ho máte k dispozícii. Ak, nemáme, ak nebudú žiadne námietky proti týmto zápisniciam do konca dnešného rokovania, budeme považovať zápisnice za schválené. Obraťme teda svoju pozornosť na bod číslo 4, a to je jeden z hlavných bodov dnešného stretnutia. A tým je výmena názorov a zároveň predstavenie programu maďarského predsedníctva najmä v konkrétnej oblasti rovnosti, e, rodovej rovnosti, práv žien a tak ďalej. Máme medzi nami ministra maďarskej vlády, pána Mikloša Rételiho, ktorého tu srdečne vítame. No a okamžite mu dávam slovo tak, aby nám mohol stručne predstaviť program maďarského predsedníctva pre obdobie prvých šiestich mesiacov tohoto roka, keď hovoríme o oblasti radovej rovnosti a práv žien. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Vážení poslancovi a poslankyne, dámy a páni, je pre mňa veľká česť mať možnosť vystúpiť pred vašim výborom a predstaviť vám program v oblasti rodovej rovnosti počas maďarského predsedníctva a zároveň vytýčiť aj naše priority v tejto téme. Budem hovoriť o tom, ako chceme ďalej pracovať na rodových iniciatívach, ktoré sú pripravené pre toto obdobie. Čakali sme na maďarské predsedníctvo s veľkými očakávaniami, keďže sme sa k Európskemu spoločenstvu pridali len pred šiestimi rokmi, počas posledných šiestich rokov nielen Maďarsko, ale aj celá Európska únia mala možnosť vidieť veľmi výrazné zmeny. Lisabonská zmluva rozšírila právomoci Európskeho parlamentu a zároveň vytvorila nové základy eh, pre vzťah medzi radou a parlamentom. Pevne verím, že budeme môcť spoločne pracovať konštruktívnym spôsobom počas najbližších šiestich mesiacov a zároveň pevne verím, že budeme môcť nájsť riešenia na všetky témy, ktoré si budú vyžadovať spoločné rozhodovanie. posledné roky priniesli naozaj výrazné zmeny pre celú Európu. A to platí aj pre postavenie žien. V prvom rade, a to je naozaj veľmi pozitívna, dobrá zmena, úroveň zamestnanosti žien sa výrazným spôsobom zvýšila. Len za jedno desaťročie medzi obdobím 98 až 2008 tento rast zamestnanosti presiehol 7 je tu ale aj čosi ďalšie, čo nás nutí k zamysleniu, a síce skutočnosť, že ešte stále tu sú pomerne veľké rozdiely medzi úrovňou zamestnanosti žien a mužov. A tento rozdiel v roku 2008 bol takmer 14 Podobným spôsobom je markantný aj rozdiel medzi priemernými platmi mužov a žien. Tá, tento rozdiel sa síce zmenšoval, ale naďalej tu zostáva. To isté platí aj o riziku e, chudoby a pozícií v spoločnosti. Tieto, zniženia týchto rozdielov boli ale menšie, ako sa očakávalo. Rovnako vidíme aj veľké rozdiely medzi jednotlivými štátmi Európskej únie môžeme povedať, že bez pochybnosti finančná a ekonomická kríza mala dopady, ktoré neboli rodovo neutrálne. Zo zistení a analýz, ktoré sme mali k dispozícii, môžeme vidieť, že tie ženy, ktoré boli nezamestnané, majú situáciu pri návrate na trh práce oveľa složitejšiu. Po dlhom období nezamestnanosti častokrát musia akceptovať aj prácu nižšej kvality s nižšou mzdou. Sme presvedčení, že obdobie hospodárskej obnovy vytvára novú situáciu v rámci celej Európy. Musíme vytvoriť dlhodobé základy pre fungovanie hospodárstva do budúcnosti. A to je práve dôvod, prečo si myslíme, že rodová rovnosť je základným predpokladom pre ďalší rast a zároveň pre zvýšenie zamestnanosti a sociálnej kohézie. A to je dôvod, prečo si myslíme, že je zrejmé, že nemôžeme ani spomínať stratégiu Európskej únie do roku 2020 bez toho, aby sme kládli dôraz na jej rodový rozmer. Jedným zo základných kameňov stratégie EU 2020 je udržateľná, inteligentná a inkluzívna Európa. A nemôžeme dosiahnuť žiaden z týchto cieľov bez toho, aby sme zároveň umožnili všetkým európskym občanom, bez ohľadu na to, či sú to muži alebo ženy, aby sa mohli zapájať do týchto procesov a zároveň, aby mohli si užívať benefity, ktoré tieto procesy prinášajú. Je tu viacero rôznych aspektov rodovej rovnosti. A samozrejme chceme tieto aspekty e, zradiť do, inici- do tzv. vlajkových iniciatív. Pretože to nám pomáha dosahovať naše ciele Aké sú tieto aspekty? V prvom rade to je zosúladenie pracovno-súkromného života, zároveň je to zlepšenie podmienok pri zamestnávaní žien a zároveň aj posilnenie úlohy žien v rozhodovacích procesoch. Prečo spomínam Európsku stratégiu do roku 2020? Pretože jej implementácia začína počas nášho predsedníctva na európskej úrovni, ale zároveň aj na úrovni členských štátov. No a samozrejme, všetky spojené aspekty, všetky spojené iniciatívy e, spadajú aj do oblasti našich priorít. V rámci ministerskej rady EPSCO by sme sa chceli sústrediť na dve témy. Tvorba pracovných príležitostí a zároveň e, inklúzia Rómov do spoločnosti. Ak bude existovať spoločná politická vôľa a zároveň, ak to bude aj veľká miera konsistentnosti medzi našou prácou, tak v tom prípade tvorba pracovných príležitostí nám pomôže znížiť rodovú nerovnosť na trhu práce. Podobným spôsobom inklúzia Rómov do spoločnosti môže zároveň efektívnym spôsobom propagovať a podporovať celkové zlepšenie ekonomickej situácie z nevyhodnených skupín a zároveň môže podporiť zlepšenie postavenia rómskych žien v spoločnosti. Rád by som zdôraznil dve ďalšie výzvy. V prvom rade sú to demografické trendy a zároveň je to fenomén starnúcej spoločnosti. Tieto dve témy predstavujú pomerne veľké výzvy do budúcnosti. Veľmi radi by sme čelili týmto výzvam tým, že budeme sa snažiť zosúľadovať rodinnú politiku, súkromný život, rodinný život a prácu. Sme presvedčení, že je možné zosúľadiť pracovný život a zároveň súkromné povinnosti. A toto je mimoriadne dôležité, najmä z pohľadu rodovej rovnosti musíme priznať aj skutočnosť, že starostlivosť o rodinu a zároveň e, nasadenie v pracovnom živote je viac typické pre ženy ako pre mužov. A v praktickom živote to znamená väčší nápor, väčšie pracovné zaťaženie. Práve z týchto dôvodov je viac žien diskriminovaných na trhu práce ako mužov. A práve preto Diskusia, ktorú naše predsedníctvo otvorilo o demografických výzvach a zároveň rodinnej politike, bude e, umiestňovať rodové rozdiely do celkom nového svetla. Maďarské predsedníctvo sa chce sústrediť na demografické procesy. A to z toho dôvodu, že hoci Európska stratégia do roku 2020 e, vytýčila ambiciozne ciele, tieto ciele nemôžu byť dosiahnuté bez toho, aby sme našli adekvátne odpovede na výzvy, ktoré nám prináša e, stále menšia, stále klesajúca e, pracovná e, sila a zároveň starnúca Európska únia. Aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam, rád by som počiarkol jednu vec. A síce, že pre nás odhľadnúť od Európskej stratégie do roku 2020, Všetky rozmery rodovej rovnosti sú veľmi dôležité. A to práve kvôli tomu, že ide o základné ľudské právo. A potrebujeme sa tejto téme neustále venovať. Bez tejto témy nemôžeme hovoriť o modernej a rozvinutej Európe. Na druhej strane ale musíme si dobre uvedomovať skutočnosť, že počas jedného cyklu predsedníctva je nemožné venovať sa všetkým témam v rôznych aspektoch a rôznej úrovni detailu. Existuje maďarské príslovie, ktoré často používame. používame a síce, keď sa snažíte e, chytiť veľa, nakoniec vám v rukách zostane príliš málo. A ako predsedníctvo by sme sa veľmi neradi ocitli v tejto pasci. Ako výsledok sme sa rozhodli, že si vyberieme tri základné priority spojené s rodovou rovnosťou a právami žien. Sú tu tisícky rôznych tém, na ktoré by sme sa mohli sústrediť, ale vybrali sme si tri priority a tým sú nasledujúce. Prvou prioritou je, že by sme radi opätovne revidovali e, rodovú rovnosť v svetle stratégie Európskej únie do roku 2020. Po druhé, radi by sme sa sústredili na základné potreby v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a po tretie, radi by sme propagovali celkovú rodovú rovnosť. To samozrejme nie je poradie priorít, alebo tie, poradie, tie priority neboli vytýčené v poradí dôležitosti, len som vymenoval e, všetky tie témy, na ktoré by sme sa chceli v súčasnosti sústrediť. Samozrejme, uvedomujeme si, že tu je veľa rôznych citlivých problémov, Nemali sme možnosť zaradiť všetko na náš program predsedníctva, ale sme presvedčení, že, sme sa, veno, že, sa, že sa chceme venovať tým najdôležitejším témam. Rovnako by sme radi vybudovali prípravu, alebo to teda pripravili Európsky pakt o rodovej rovnosti Európsky. a na základe našej práce v tejto téme sa posunúť ďalej. Prečo tu je potreba pre ďalšie rozvíjanie tejto dohody? tohoto Európskeho paktu. Je preto niekoľko dôvodov a opäť by som vám rád poskytol tieto dôvody v postupnom poradí. V prvom rade potrebujeme revíziu tejto dohody. A to z toho dôvodu, že od jeho schválenia sme mohli vidieť pomerne veľké zmeny v spoločnosti a zároveň v európskej ekonomike. A potrebujeme na ne reagovať, potrebujeme dokázať efektívnejšie odpovedať na tieto zmeny. Po druhé, Myslíme si, že tu je zároveň potreba, aby sme zhodnotili to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Aké sú hmatateľné výsledky, ktoré tento pakt priniesol pre Európsku úniu? Najmä čo sa týka oblasti rodovej rovnosti. No a po tretie, Európska stratégia do roku 2020 vytvorila novú hospodárskú a sociálnu politiku, nové rámce pre tieto politiky, a to pre každú z horizontálnych tém. No a na záver, a tým myslím, že v neposlednom rade, Európska komisia schválila svoju rodovú stratégiu pre obdobie 2010 až 2015. Rada privítala tento dokument komisie a to na fóre eh, Rady ministrov EPSCO počas, v rámci záverov tejto rady. No a už v záveroch rady sa rada rozhodla, že bude robiť revíziu tohoto rodového paktu. Aké sú tie nové prvky, ktoré maďarské predsedníctvo bude odporúčať, najmä čo sa týka ďalšieho rozvoja paktu o rodovej rovnosti? Radi by sme vytýčili časový harmonogram, predovšetkým, pretože to zabezpečí, že monitoring bude jednoduchší. Myslíme si, že takýmto spôsobom budeme vedieť efektívnejším spôsobom prispieť k implementácii stratégie Európskej únie do roku 2020. Okrem iného by sme chceli vytýčiť naše priority, naše politické záväzky a to pre rovnaké časové obdobie v rámci oblasti rodovej rovnosti. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujeme, že tu budú rôzne priority, akčné kroky a implementácia týchto si bude vyžadovať viac ako len 10 ročie. Napriek tomu sme ale presvedčení, že bude stále veľmi rozumné pre každého, aby sme využívali stále tie isté základné princípy, ten istý harmonogram a zároveň rovnaké priority, keď sa budeme venovať implementácii týchto cieľov. Tento pakt, ktorý bol schválený v roku 2006, je stále veľmi relevantným dokumentom, a to z viacerých pohľadov alebo z viacerých perspektív. Ako som už hovoril, napriek, napriek úsiliu, ktoré bolo vyvinuté, ešte stále existuje rozdiel medzi platmi, trh práce je ešte stále segregovaný a ťažko nájdete jeden členský štát, ktorý by plne implementoval barcelonské ciele. A to som spomenul len niektoré z cieľov, ktoré sú e, začlenené do tohto paktu rodovej rovnosti. A práve preto je tu celý rad rôznych prvkov paktu, ktoré by sme radi zachovali e, v novom dokumente. Rovnako si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme doplnili ten pôvodný text je dôležité, aby sme do ňoho zaradili aj nutnosť boja proti násiliu páchanému na ženách. To chýbalo v predchádzajúcom dokumente. A to aj napriek skutočnosti, že tento fenomén, ako to spomenulo aj prvé predsedníctvo, e, najmä španielské predsedníctvo, upriemovalo pozornosť na skutočnosť, že táto téma bola opomenutá. A v praktickom pohľade to je to najvážnejšie porušovanie ľudských práv to najvážnejšie porušenie ľudských práv žien, za kým sa stretávame. A keď sa pozrieme na čísla, tak máme naozaj dobrú motiváciu prijať konkrétne kroky. Minimálne dve ženy z desiatich v Európskej únii boli vystavené násiliu, stali sa obeťami násilia. A jedna z desiatich bola obeťou sexuálneho násilia. Tento pakt sa samozrejme nebude môcť venovať všetkým detailom tohoto problému, ale minimálne bude môcť vytýčiť celkové strategické ciele. Za týmto účelom by sme chceli vyzvať jednotlivé členské štáty Európskej únie, aby pripravili stratégie, ktoré budú zabezpečovať rámec, ktorý bude nevyhnutný pre prijatie konkrétnych aktivít, politických rozhodnutí a krokov, ktoré budú zamerané proti všetkým typom násilia. Zároveň chceme zdôrazniť veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú muži v rámci boja proti násiliu páchanému na ženách. Som naozaj veľmi rád, že vidím aj na strane Európskeho parlamentu veľmi silnú angažovanosť v tejto téme. A zároveň, že aj na úrovni Rady Európy existuje ďalšia dohoda, ktorá je v súčasnosti pripravovaná. To bude výrazný krok dopredu Myslím si, že by sme mali zdieľať dobré skúsenosti, ktoré sa nám podarilo nazbierať v rámci individuálnych postupov jednotlivých európskych inštitúcií, ale aj inštitúcií členských štátov, pretože práve takéto zdieľanie informácií a zbieranie skúseností z iných inštitúcií nám poskytne adekvátnu inšpiráciu pre ďalšiu prácu. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby sme všetky tieto slova pretavili do konkrétnych krokov a je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili adekvátny monitoring. No a práve preto obnovený pakt rodovej rovnosti sa bude viac sústredovať na implementáciu a monitoring. A predovšetkým aspekty ehm, týchto dvoch aktiví sme presvedčení, že tento krok pomôže každému členskému štátu klásť väčší dôraz na tieto témy v oblasti rodovej rovnosti. Napríklad pri implementácii Európskej stratégie do roku 2020 a zároveň im pomôže pri príprave národných reformných programov. Dovolte mi zároveň hovoriť o ďalších dvoch veľmi citlivých legislatívnych výzvach. A tými sú dôležité témy, ktoré sú relevantné predovšetkým pre váš výbor. V prvom rade je to smernica o boji proti e, diskriminácii na horizontálnej úrovni a ďalej je to smernica o materskej dovolenke. Veľmi dobre vieme, že tieto dve smernice sa sústredujú na dve veľmi dôležité témy, dve veľmi citlivé témy hoci sú postavené na spoločných európskych hodnotách, ako je napríklad e, právo na nediskrimináciu a zároveň ďalšie veľmi dôležité hodnoty, Napriek tomu vidíme, že sa nachádzame vo veľmi zložitej situácii, keď sa snažíme schváliť e, detailné znenie týchto smerníc. Názory jednotlivých členských štátov, najmä čo sa týka implementácie týchto dokumentov, sa líšia do veľkej miery. A to je spôsobené tým, že súčasná prax e, v jednotlivých členských štátov sa rovnako výrazným spôsobom líši. Musíme rešpektovať e, tieto rozdiely, Keďže sme zjednotení v rozdielnosti, toto je práve jedna z našich základných hodnot a práve preto rešpektujeme rozdielnosť. Samozrejme, nemusím zdôrazňovať dôležitosť tejto antidiskriminačnej smernice. Vám. Schválenie takejto smernice by malo vykryť nedostatky, ktoré sa nachádzajú v iných e, v súčasnosti platných legislatívnych dokumentoch Európskej únie. A to z toho dôvodu, že v súčasnosti, čo sa týka diskriminácie, konkrétne, konkrétne antidiskriminačné kroky, ktoré boli prijaté, sú odlišné a závisia samozrejme od dôvodu diskriminácie. Niektoré členské štáty vytvárajú priestor pre rovnakú mieru ochrany proti diskriminácii a to bez ohľadu na to, na akých dôvodoch je diskriminácia založená. Ale napriek tomu si myslíme, že je stále veľmi dôležité, aby sme zabezpečili celkovú minimálnu úroveň ochrany pred diskrimináciou v rámci celej Európskej únie. Ako členský štát Európskej únie, ako členské štáty Európskej únie, máme naozaj veľmi dôležitú úlohu pri propagovaní spoločných hodnôt a spoločných cieľov a dohodli sme sa, že budeme spoločným spôsobom konať. Budeme konať koordinovaným spôsobom v niektorých oblastiach. A čo sa týka antidiskriminácie, nemôžeme napredovať bez toho, aby tu existovala platná horizontálna smernica, ktorá bude zachádzať ďalej, než len na oblasť trhu práce. Budeme naďalej pokračovať v rokovaniach o antidiskriminačnej smernici, ale zároveň vám nevieme mm, dať žiadne sluby ohľadom ukončenia týchto rokovaní. Všetci veľmi dobre vieme, že je, že je zložité dosiahnuť dohodu, najmä berúc do úvahy súčasnú situáciu a zároveň e, úsporné opatrenia, ktoré boli prijaté. Nemôžeme slúbiť, že sa budeme rovnakej miere venovať všetkým jednotlivým typom diskriminácie. Ako som už hovoril na začiatku, nechceme, aby sme sa snažili zobrať príliš veľa a nakoniec, aby nám toho v rukách zostalo príliš málo. Čiže maďarské predsedníctvo bude skús- sa skúsi sústrediť na menej tém, ale chceme dosiahnuť to, že v konečnom dôsledku získame viac. Radi by sme sa sústredili na ochranu, ktorú poskytujeme ľuďom, ktorí žijú so znevýhodneným. Tu by sme mali nadviazať na prácu belgického predsedníctva. Ale nie je to jediný dôvod, prečo sme sa rozhodli, že sa sústredíme na ľudí, ktorí, majú, ktorí žijú so znevýhodnením. Toto je všeobecná priorita v rámci práce maďarského predsedníctva a zároveň je to aj v súlade s rokovaniami, ktoré ktoré prebiehajú pri európske, v rámci európskej stratégie eh, pre eh, znevýhodnených občanov. Takže snažíme sa dosiahnuť väčšiu mieru synergie. keď sme sa rozhodli venovať zárukám a zábezpekám, ktoré mali zaručiť eh, základnú mieru ochrany pre občanov, ktorí žijú so znevýhodnením, a to v rámci horizontálnej smernici o antidiskriminácii. Ale tu sa venujeme rovnakým témam ako aj pri niektorých iných diskusiách. Radi by sme zorganizovali diskusiu na konferenciu na vysokej úrovni o tejto téme. A dôraz tejto konferencie bude zameraný na vytvorenie právneho rámca európskeho a zároveň medzinárodného právneho rámca. Sme presvedčení, že relevantný medzinárodný dohovor OSN by mal byť ratifikovaný tak rýchlo, ako je to len možné. A to by malo potom viesť k ratifikácii na strane Európskej únie. Budeme veľmi radi, keď na tejto konferencii budeme môcť privítať zástupcov vášho výboru. Čo sa týka návrhu smernice o materskej dovolenke, toto je pomerne citlivé dedičstvo, ktoré sme dostali do rúk. Je to veľmi citlivá téma. Mali sme možnosť vidieť, aké sú tie základné princípy a zároveň aká zložitá realita implementácie. Sú tu častokrát protichodné ciele, protichodné politické e, ciele a zároveň protichodné priority. A preto je veľmi ťažké nájsť akceptovateľný kompromis je dôležité, aby sme chránili ehm, tehotné matky, je zároveň dôležité, aby sme chránili ich zdravie, aby sme chránili eh, tak plod, ako aj narodené dieťa, aby sme chránili kojace matky, ale zároveň by sme nemali tieto eh, matky chrániť príliš, do, do príliš veľkej miery. Otázka je, kde je tá hranica. Je veľmi ťažké identifikovať hranicu. Je veľmi dôležité, aby sme zobrali do úvahy záujmy eh, zamestnávateľov, záujmy pracovného trhu v krátkodobom horizonte, ale zároveň to neznamená, že neberieme do úvahy záujmy e, ľudí, ktorí, si, si, ktorí sa chystajú založiť rodinu. A zároveň je veľmi dôležité, aby sme e, mysleli aj na dlhodobé demografické tendencie. Maďarské predsedníctvo sa nebude skrývať pred týmito výzvami. Naďalej budeme pracovať aj na tejto téme. Sme presvedčení, že potrebujeme minimálne požiadavky e, zakotvené na európskej úrovni. Samozrejme, berúc do úvahy špecifiká, e, ktoré majú jednotlivé systémy, ktoré fungujú v odlišných členských štátoch. Ďalším dôležitým prvkom je skutočnosť, e, že v rámci materskej dovolenky sa chceme venovať tejto téme, uvedomujúci jej zložitosť. Dobre vieme, že ten najväčší rozdiel je najväčší rozdiel medzi členskými štátmi pre všetkým v dĺžke materskej dovolenky a zároveň v miere, e, v miere materských príspevkov, ktoré členské štáty vyplácajú. Musíme ale zobrať do úvahy aj všetky ostatné prvky, ktoré sú s tým spojené. Radi by sme odpovedali e, na vaše pozmeňujúce návrhy, na vaše Eh, iniciatívy a pracovná skupina rady bude diskutovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch do detailnej miery. A to eh, platí aj pre tie pozmeňujúce návrhy, ktoré zachádzajú ďalej než návrh komisie. Hoci sme mohli vidieť, že tu je skupina členských štátov, ktorá okamžitým spôsobom reagovala veľmi negatívne, Napriek tomu by sme radi iniciovali profesionálnu diskusiu na pôde pracovnej skupiny rady. A to s cieľom preveriť, aký manevrovací priestor máme pri dosahovaní kompromisu. Rovnako by sme chceli revidovať aj pôvodný návrh komisie na pôde rady. Je tu mnoho členských štátov v rade, ktoré nás informovali, že oni by tento dokument vedeli využiť ako východiskový bod v rámci rokovaní. Maďarské predsedníctvo je veľmi ambiciózne, ale na druhej strane nechceme si vytyčovať nerealistické ciele. A práve preto, čo sa týka smernice o materskej dovolenke, nemyslíme si, že v rámci niekoľkých mesiacov počas nášho predsedníctva budeme môcť dosiahnuť dohodu v rámci spolurozhodovacej procedúry. No ale napriek tomu som presvedčený, že Európska únie potrebuje túto smernicu a skôr či neskôr Eh, sa nám podarí dosiahnuť dohodu na pôde rady a zároveň medzi eh, radou a parlamentom. Maďarské predsedníctvo urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby sme zabezpečili, že diskusia, ktorá bude prebiehať v rade, eh, bude taká, ktorá bude otvorená a konštruktívna. No a zároveň konečnom dôsledku mi dovolte počiarknúť to, že som veľmi rád, že sa za vami už čoskoro budem môcť stretnúť. Tešíme sa, ako budeme môcť privítať vašu delegáciu 16. marca v Budapešti. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a veľmi rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. Vážený pán minister Retej za veľmi komplexnú prezentáciu. Táto prezentácia určite bola aj veľmi poučená eh, pre nás z hľadiska našich poznatkov o programe maďarského predsedníctva, predovšetkým v oblasti boja proti domácemu násiliu a násiliu, e, rodovému násiliu, takisto aj v oblasti otázok rodových nerovností, čo sa týka výšky odmeňovania a zamestnateľnosti žien. To sú všetko e, témy, ktoré sme nenašli v dokumente predsedníctva, ale vo vašom ústnom vystúpení ste tieto témy zdôraznili. Uh, mnohí ľudia sa prihlasili do diskusie, uh, takže ak s tým budete súhlasiť, tak si dáme také úvodné kolo otázok, kde vystúpia zástupcovia všetkých politických strán. Potom dáme prístor pánovi ministrovi, aby zodpovedal na otázky a potom si dáme druhé kolo, eh, v rámci ktorého budú môcť zaznieť tie ďalšie otázky. Ak e, súhlasíte s takýmto postupom, tak e, sa do toho pustíme a slovo dostáva e, pani Bauer. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za vaše úvodné vystúpenie. Hovorili ste o mnohých témach, čo vítame. rada by som hovorila o dvoch veciach vzájomne prepojených. A jedna súvisí so stratégiou EU 2020. E v tejto stratégii nachádzame viacero protikladov. Chceme na jednej strane zvýšiť pôrodnosť a zamestnanosť. A z tohto pohľadu, podľa mňa, tie vaše priority ste si nastavili správne. Chcete uh, e, zosúladiť pracovný a súkromný život. Eh, povedali ste um, niečo, čo je nové. Ide o revíziu alebo veľkú novelu tzv. Eh, paktu rovnosti. Uh, mám otázku, máte konkrétne predstavy o tom, ako je možné zosúľadiť súkromný a pracovný život bez toho, aby to malo negatívne dopady na jeden či druhý aspekt. A uh, v súvislosti s rodovým paktom, ak si dobre pamätám, uh, tak sa o tom hovorilo aj na trialógu, to znamená za účasti sociálnych partnerov. A tu znie moja otázka takto. Rozbehnete konzultácie so sociálnymi partnermi s cieľom dopracovať sa k novému zrevidovanému textu? Podľa mňa je veľmi dobré, že ste to naviazali na stratégiu EU 2020, pretože pravdu povedané, táto stratégia, ako Eh, to všetci veľmi dobre vieme. V nej sa vôbec neuvádzajú také dôležité témy ako rodová rovnosť, hoci z pohľadu zamestnanosti či demografickej výzvy. Sú to kľúčové otázky, ktorým je potrebné sa zapodívať, takže vítam váš prístup, vítam to, že chcete prepojiť tieto dva prvky a pýtam sa, ako. Ďakujeme pani Bauerovej, pani Thompson. Ďakujem pekne za veľmi dôkladnú a hĺbkavú pred prezentáciu, tak už povedala pani predsednička, spomenuli ste množstvo oblastí, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou, ktoré nie sú uvedené vo vašom programe. Myslím si, že naozaj ste hovorili o všetkých dôležitých témach, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Chcela by som sa vám poďakovať aj za to, čo ste povedali na tému násilie, pretože podľa mňa iniciatívy, ktoré prijala španielská vláda a z ktorých pokračovalo Belgicko. Aj vy plánujete pokračovať v týchto iniciatívach e, v oblasti násilia na ženách. E, to je veľmi, veľmi veľká a závažná problematika v Európe, e, ktorá súvisí aj s právami žien. Chcela by som vedieť, či máte v úmysle podporiť prácu v parlamente v rámci Európskej smernici v boji proti násiliu na ženách. Na úvod svojho prejavu ste povedali, že je veľmi dôležité podporiť a posilniť ženy v, v rámci rozhodovacieho procesu. Rozhodovací proces je zahrnutý aj v stratégii 2010 až 2015 Európskej komisie Takisto sme videli, že je to stratégia, ktorú majú mnohé vlády členských štátov v Európe. Španielská vláda prijala rozhodnutie, že 50 členov vlády sú ženského pohľavia. Sarkozy v podstate to skopíroval. Dánska vláda takisto má takéto plány. Takže trošku nás prekvapuje to, že vy v Maďarsku máte vládu, ktorá pozostáva len s mužov. Je to, je to veľmi čudné a chcela by som sa vás požiadať, aby ste nám to vysvetlili pretože podľa mňa to nie je v súlade s tým, čo ste povedali a chcela by som vedieť, či mm, vaše predsedníctvo má, v rámci vášho predsedníctva chcete prijať nejaké iniciatívy, aby ste podporili účasť žien na rozhodovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Thompson. Pani Bilbao za liberálov. Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, rovnako ďakujeme za vaše vysvetlenia, ktoré ste nám poskytli. Rada by som vám povedala, že v teoretickej časti na, o ktorej ste hovorili. Myslím si, že všetky, všetky kolegyne a kolegovia v tomto výbore, výbore budeme môcť súhlasiť. Ale rovnako si myslím aj to, že snáď sme už trošku unavení z toho, že neustále počúvame iba teoretické prísľuby a teoretické e, dokumenty. To, čo nám chýba, sú konkrétne kroky. Vo vašom e, vystúpení bolo veľmi málo konkrétnych aspektov a konkrétnych tém, na ktoré by sa maďarské predsedníctvo chcelo sústrediť. Spomenuli ste dve otázky, ktoré sú veľmi dôležité. Jedna, jednak to bola otázka e, materskej dovolenky a Poznamenala som si to tu, že v každom prípade ste e, iba spomenuli, že tieto témy sú plné problémov. Ale ja by som bola rada, keby sme vedeli presným spôsobom konkretizovať, čo konkrétne chce maďarské predsedníctvo spraviť a dosiahnuť. Pretože analyzovať, e, urobiť impuls, opätovne si osvojiť iniciatívy a tak ďalej, to všetko sú veľmi teoretické a také nekonkrétne ciele. To, znie to dobre, ale ja by som chcela počuť, ktoré konkrétne kroky a ktoré konkrétne iniciatívy budete príjmať a to s cieľom, aby sme to mohli už prijať a schváliť počas tohto predsedníctva. Rovnako vám chcem poďakovať za vašu úprimnosť, pretože spomenuli ste aj to, že nebudete e, skúšať dosiahnuť priveľa, pretože si uvedomujete, aké to má problémy. A rovnako ste nechceli slubovať ani konkrétne ciele. Samozrejme, vieme, že tieto iniciatívy majú veľmi veľa e, problémov a tých 6 mesiacov je krátke obdobie, ale čo sa týka konkrétnych iniciatív, ktoré sú zamerané na e, osoby, ktoré žijú so znevýhodnením, tu vás plne podporujeme, pretože práve ženy, ktoré sú postihnuté rôznymi formami znevýhodnenia, eh, sú vystavené dvojnásobnej diskriminácii. No a ďalej, čo sa týka eh, materskej dovolenky alebo otcovskej dovolenky. Eh, chcela by som sa vás spýtať, či by ste nám vedeli konkrétne povedať, kam chcete ako by ste pomenovali tie konkrétne problémy, ktoré existujú medzi členskými štátmi a zároveň či bude možné dosiahnuť základnú dohodu medzi radou a parlamentom. No a okrem toho ste hovorili, že rozdiely, rozdiely medzi e, dĺžkou rodičovskej a materskej dovolenky medzi jednotlivými členskými štátmi, že treba ich rešpektovať, pretože to je e, princíp európskeho projektu, že budeme rešpektovať našu diverzitu. Ale je tu protichodnosť, pretože je tu celý rad rôznych dokumentov, ktoré sú plné o tom, že musíme rešpektovať ľudské práva na rovnosť, na nediskrimináciu a tak ďalej. Ale tu by sme mali možno byť trošku viac e, konkrétni a tvrdší. Tvrdší aj ako predsedníctvo a v tomto smere vás budem povzbudzovať, pretože naozaj zdieľame ten názor, že to je základné ľudské právo a je to právo bojovať proti diskriminácii a v tomto smere si myslím, že je veľmi dôležité, aby bolo jasné, že tieto aspekty treba konkretizovať, presne vytýčiť a myslím si, že sú oblasti, kde nie je dostatok diverzity v rámci tohoto európskeho projektu. A naopak sú oblasti, kde nemôžeme mať diverzitu, lebo ide o ľudské práva. No a potom to, čo ste hovorili o mužoch, myslím si, že naozaj veľmi dôležité, aby sme viac mužov zapájali do týchto iniciatív, tak aby sme mohli skutočne, skutočne budovať naozaj snú rovnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kon Nielsen za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja by som chcela sa vyjadriť k obom smerniciam, o ktorých ste hovorili. V podstate obidvoch ste povedali niečo, čo je veľmi eh, zaujímavé. Eh, veľmi ma sklamala diskusia na rade k tej prvej smernice. Pre všetkým viaceré členské štáty sa vyjadrili k tomu, že návrhy Európskej komisie boli lepším základom pre rokovanie. Ja si úprimne myslím, že to je urážka parlamentu a rada jednoducho nedodržiava v podstate tú svoju stránku procesu európskeho spolurozhodovania. Ide o to, že komisia predloží návrh, my predložíme pozmenujúce návrhy, my zastupujeme ľudí, my sa k tomu vyjadrime ako zastúpenie ľudí a rada reaguje na to. Rada by nemala reagovať na návrh komisie. Takže ja by som skôr očakávala, Uvedomujem si, že to bude naozaj veľmi ťažké na rade, pretože sú tam veľmi rozdielne názory jednotlivých členských štátov, ale očakávala by som minimálne, že maďarské predsedníctvo spraví čo v jeho silách, aby sa členské štáty dohodli na tom procese, dopracovali sa k spoločnému stanovisku pri rešpektovaní Európskeho parlamentu. Viacero členských štátov možno má na pamäti ešte e, návrh Mm, Európskej komisie ako, ako základ, ale vôbec by to nemali na verejnosti spomenúť, pretože to je urážka pre parlament. Antidiskriminačná legislatíva, aj tu mám určité obavy, pretože viacero členských štátov chce sa zamerať len na znevýhodnenie a zdá sa, že vy sa k tomu pridávate. Podľa mňa je veľmi, veľmi dôležité, aby tá smernica bola naďalej integrovaná. Problémom je už aj to, že ochrana na základe etnických princípov je oveľa silnejšia, oveľa ďalej ako ostatné dôvody diskriminácie. Uh, a je potrebné jednoducho všetky tieto aspekty tam mať zaintegrované. Dúfam, že nájdete a dosiahnete určitý pokrok a že budete mať na pamäti to, že nemecká vláda uh, nebude tomu vždy všetkému šéfovať. Uh, ten prí, prípad maďarskej porodnej babice, ktorá bola zatknutá za to, že pomáhala pri pôrode v domácnosti. My u nás v Holandsku polovica žien rodí doma. Ja som pred troma rokmi rodila doma a bola som veľmi rada, že to tak môžem spraviť. A šokovalo ma úplne, že máte legislatívu, ktorú bráni tomu, aby ženy rodili doma. Je to pravdou? A čo sa stalo v tomto prípade? A nemyslíte si, že ženy by mali mať slobodu voľby ohľadom toho, kde a ako budú rodiť? Samotný porod je dostatočne ťažký aj samo sebe. Ďakujem pekne, pán Cornelson. Obrigada, signore prezident. Pani Figueiredo, ďakujem pekne za udelenie slova. Vážený pán minister, rada by som nadviazala na tie otázky, ktoré tu už zazneli a súhlasím so všetkým tým, čo tu už e, zaznelo, takže nebudem opakovať to, čo už bolo povedané, ale chcela by som e, stručne sa vyjadriť k viacerým problematikám. Poprvé e, návrh smernice o materskej dovolenke a problémy, teda materskej či otcovskej dovolenke, tak ako to navrhuje parlament a problémy, ktoré s touto smernicou sú. Naozaj by som chcela pochopiť, čo máte v úmysle s tým spraviť, majúc na pamäti e, návrhy parlamentu a e, návrhy komisie. Druhá otázka Čo si myslíte o otázke diskriminácie a situácii, ktorá sa zhoršuje? čo sa týka diskriminácie žien na pracovisku a s tým súvisí aj otázka um, mzdová. Um, a e, v podstate hovorím tu aj o, o, o, tých situáciách, kedy ženy jednoducho sú v chudobe a musia prijímať akékoľvek zamestnanie, aby sa, aby sa uživili. A vôbec všeobecnosti otázka chudoby žien. Pani kolegyňa Bauer hovorila, že v stratégie 2020 sa spomína zamestnanosť. E, absolútne sa nespomína rodová rovnosť. Takže to nám spôsobuje naozaj veľké obavy a chcela by som sa opýtať, čo konkrétne plánuje maďarské predsedníctvo, vo, aké iniciatívy pripravuje, také, ktoré by mali hmatateľné účinky. Možno, že EÚ by mohla donútiť e, radu prehodnotiť svoje stanovisko, alebo možno by sme sa mali pokúsiť e, zabezpečiť nejaký pozitívny dopad E, na tieto veci cez rozpočet. To znamená, aby boli vyčlenené finančné prostriedky na otázky rovnosti a možno by bolo potrebné venovať pozornosť aj otázkam vzdelávania odbornej príprave a možno by ste mali hľadať také hmatateľné opatrenia, konkrétne opatrenia na boj proti rozdielom v odmeňovaní mužov a žien a k problematike chudoby žien je pekné, má toto všetko na papieri. V Lani bol e, rok, Európsky rok chudoby, ale dopracovali sme sa len k tomu, že chudoba sa ešte viac rozšírila. Čiže aké konkrétne opatrenia navrhujete vzhľadom na to, že maďarské predsedníctvo za porucha nespraví zázraky, to si uvedomujeme. Ale možno by ste mohli navrhnúť nejaké tri či štyri symbolické a praktické opatrenia, ktoré by ste mohli ďalej rozpracovať. Sr. Eh, Ministro, a primeira ronda de perguntas. Dobre, takže to bol prvý okruh otázok, pán minister, ale skôr ako eh, vás požiadam, či by ste boli takí láskaví a odpovedali na tieto otázky, keďže viac kolegyne hovorili o problematike materskej dovolenky a pozmeňujúcich návrhoch smernici o materskej dovolenky. A keďže ja som spravodajkyňou e, tejto e, správy, chcela by som vás požiadať, pán minister, a opýtať sa vás, čo môžeme očakávať, aký pokrok e, zabezpečí maďarské predsedníctvo v tejto veci, pretože z tej vašej prezentácie e, to tak vyznelo, že v podstate nemáte nejaké veľké očakávania v tejto veci. Spomenuli ste, že spravíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste nadviazali na konštruktívnu diskusiu, ktorá prebieha na rade. Ale pravdepodobne nedoriešite túto problematiku počas maďarského predsedníctva. Hovorili ste o prekážkach, o problémoch, o rozdielnych názoroch rôznych členských štátov vzhľadom na rôzne tradície v 27 členských štátoch, ale veľmi konkrétne. Čo môžeme očakávať? Čo môžeme očakávať, že sa udeje počas maďarského predsedníctva so smernicou o materskej či otcovskej dovolenke? A po druhé, Trošku ma prekvapuje aj to, že vzhľadom na to, že maďarská vláda nedávno novelizovala zákon v tejto oblasti a významnou mierou e, predlžila materskú dovolenku, v podstate ste si stanovili určité priority v oblasti e, boja proti demografickým e, zmenám a Eh, v podstate tu vidím určitý rozdiel medzi tým, čo hovoríte na jednej strane o smernici o materskej dovolenke a cieľmi, ktoré ste si stanovili. Hoci návrh, podľa návrhu parlamentu by sa mala predlžiť materská dovolenka o dlhšiu dobu, ako to navrhuje komisia Zároveň je pravdou aj to, že nechceme nejaké príliš dlhé materské dovolenky, tak ako to navrhuje maďarská vláda, pretože to v podstate len sťažuje opätovný návrat na trh práce. My sme presvedčení o tom, že ženy by mali v podstate na trhu práce mať rovnaké pozíciu ako muži. A práve naopak, keď chceme zvýšiť pôrodnosť a chrániť rodinu, tak potrebujeme, aby existovala materská a otcovská dovolenka, ale e, plne platená pretože ak nie, tak e, budeme finančne postihovať rodiny a páry, ktoré sa rozhodnú mať potomstvo. Pán minister, máte teda nejaké pozitívne očakávania? v tom zmysle, aký kus práce sa by bolo možné odviesť počas vášho predsedníctva? Trošku som sklamaná s tým, čo ste povedali a možno, že v vašich odpovediach e, nám predstavíte takú ružovejšiu predstavu, ružovejšiu budúcnosť smernice o materskej dovolenke. Takže, pán minister, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem kérdéseket. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za položené otázky. A teraz by som sa snažil zodpovedať, čo sa týka pani Bauer, teda kde ide o zlúčenie pracovného a súkromného života. Som veľmi rád, že chápete, že sa skutočne snažíme, zvolili sme dvojitý prístup. To znamená, že snažíme sa e, zohľadniť potreby trhu práce a my sme vlastne už mali možnosť prezentovať to myšlienky výboru pre zamestnanosť a potom, čo sa týka rodinnej politiky, to je zase druhý ten prístup a toto všetko musíme zohľadniť. A myslím si, že dôležité je toto zosúľadiť, aby to bolo správnym spôsobom vyvážené, ako ste vy poznamenali. Čo sa týka postavenia žien na trhu práce, tak skutočne to ovplyvnené ich povinnosťami v rodine. Preto je dôležité prerozdelenie práce medzi ženami a mužmi, kde to zatiaľ nie je vyrovnané. Dôležité je zlepšiť situáciu na trhu práce pre ženy. Jednoducho mnoho žien sa vzdalo svojho želania mať rodinu, venovala sa kariére, ale má to podľa nášho názoru negatívny vplyv. Preto sú dôležité európske iniciatívy, musíme vytvoriť priority na európskej úrovni a musíme spolupracovať, musíme koordinovať túto činnosť. My podporujeme eh, posilnenie eh, zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť o deti. Toto je dobrá pomoc pre ženy, aby mohli lepšie zosúľadiť rodinný a pracovný život. Zároveň podporujeme aj ďalší rozvoj rozličných typov dovoleniek, e, ktorí sa budú starať o iných členov svojej rodiny. Samozrejme je dôležité zohľadniť určité rozdiely, ktoré sú medzi jednotlivými členskými štátmi. My si myslíme, že je nevyhnutné poskytnúť dovolenku pre starostlivosť o iného člena rodiny. To sa musí týkať tak mužov ako aj žien, lebo v súčasnosti sú to väčšinou ženy, ktoré sa starajú ostatných členov rodiny, ktorí potrebujú starostlivosť. Dôležité je samozrejme to konzultovať s sociálnymi partnermi, ale oni samozrejme nebudú medzi tými signatármi toho paktu. Teraz na to, čo povedala pani Thompson, chcel by som povedať, že ďakujem pekne za to, že ste ocenili tie kroky, ktoré plánujeme vykonať v oblasti boja proti násiliu na ženách. Čo sa týka rozhodovania a čo sa týka posilňovania úlohy žien, dovolte, aby som povedal, že sú dispozícii určité administratívne opatrenia. Jedno z nich je vám známe, to je uplatňovanie kvót a viete, že niektoré štáty uplatňujú takýto systém kvót. Ešte by som chcel zdôrazniť v tejto súvislosti jednu vec. Polgárok, sem a politikai To znamená, že keď si pozrieme jednotlivé štúdie tak vidíme, že asi ani občania, ani vlády nevedia, ako presne fungujú tieto e, kvóty v skutočnosti. To znamená, že je dôležité vykonať informačnú kampaň, ktorá sa bude týkať kvót. Isté je to užitočný nástroj, ktorý môže zabezpečiť rovnosť šancí a ktorý môže posilniť úlohu žien v rámci rozhodovania. Dôležité je, aby sme najprv vytvorili rovnosť šanci a potom je možné podporovať ženy v rámci rozhodovania. V súčasnosti, čo nám chýba, je rovnosť šanci. Je samozrejme dôležité poznať jednotlivé, prak, jednotlivé kroky, ktoré vykonávajú členské štáty, je nutné to mať výmenu, zohľadniť jednotlivé aspekty a je nutné sa zhodnúť na tom, akým najlepším spôsobom môžeme posilniť úlohu žien v rámci rozhodovania. No a potom, čo sa týka návrhu smernice, ktorá sa týka nediskriminovania a ktorá sa týka aj boja proti násilia, násiliu. Chceli by sme sa zamerať na túto tému v súvislosti s paktom a pevne veríme, že to ovplyvní aj komisiu. A čo sa týka vašej otázky, ktorá sa týka maďarskej vlády a jej zloženia, nemyslím si, že to má nejaký špeciálny dôvod, prečo to tak je. Jednoducho to bol historický moment, prijali sa isté rozhodnutia, samozrejme, je možné ich kritizovať. Vtedy, keď sa vytvárala maďarská vláda, tak sa zvolil takýto formát, čo ale neznamená, že by sme ignorovali témy, ktoré sa týkajú podpory žien. My to nepovažujeme za nedôležité a iste dôležité, aby ženy boli zapojené do procesu rozhodovania. Jednoducho bola to zhoda okolností, že sa to tak vyvinulo a že zloženie vlády je také, aké je v súčasnosti. Um, um, um, a potom, čo sa týka toho, čo povedala pani Bilbao, vy ste sa pýtali na ratifikáciu dohovoru OSN a pýtali ste sa, čo plánujeme vykonať. Podľa mňa Maďarsko je dobrý príklad, lebo my sme boli jedných z prvých, ktorí ratifikovali tento dohovor a ak by tu bola nejaká právna neistota v rámci tejto témy, samozrejme sme pripravení tieto veci objasniť. No a potom, čo sa týka postihnutia, respektíve pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí, samozrejme toto je tiež na našom programe a je to jedna z dôležitých tém. követő szabadsággal kapcsolatban a No a potom ďalšia otázka sa týkala materskej dovolenky. My sme sa nechceli nikoho dotknúť, skutočne sme nechceli nikoho uraziť, už vôbec nie členov Európskeho parlamentu, ktorí sú tu prítomní. my Jednoducho sme sa sme plánovali vás informovať o našich pozíciách a o našich prístupoch, ktoré sa týkajú návrhu komisie. My by sme rozhodne chceli rokovať, pokračovať v týchto rokovaniach na úrovni rady, a chceli by sme revidovať ten pôvodný návrh komisie a to zároveň. A čo sa týka tých prvých reakcií členských štátov na rade, môžem povedať, že iste vidíme, že nie je tam veľká šanca na ďalší pokrok v súčasnosti, jedine, že by sme sa spolali na to, aké pozmeňujúce návrhy predloží parlament ale jednoducho nevyhýbame sa tomu, je to rozhodne vážna otázka, ale zároveň je to veľmi komplexná tematika. A musíme si uvedomiť, aká je teraz zložitá hospodárska situácia. Mnohé členské štáty museli vykonať e, šetrenia, musia krátiť rozpočty a preto to načasovanie je zložité a to ešte viac komplikuje našu prácu v tejto oblasti. No a teraz ďalšia otázka ktorú položila pani Cornelisen. No prečo sme sa zamerali na ľudí s postihnutím v rámci smernice o nediskriminovaní? Ja som to už povedal vlastne na úvod. My chceme zabezpečiť kontinuitu s tou prácou, ktorú odviedlo, ktorú odviedlo belgické predsedníctvo. No a zároveň chceme, ako som teraz spomínal, zabezpečiť kontinuitu, to je pre nás veľmi dôležité, snažíme sa pomôcť ľudí s postihnutím, to je pre nás priorita, to sa týka aj nášho štátu, teda Maďarsko, Maďarska. A teraz spomenul som aj tie podujatia, respektíve podujatie, ktoré plánujeme a to bude prebiehať paralelne s našim úsilím, ktoré sa týka práce na smernici o nediskriminovaní. Samozrejme, budeme posudzovať ďalšie smernice. Je tu smernica o diskriminovaní, ktoré sa opiera o etnický pôvod. To je smernica 43 z roku 2000, ak, ak sa nemýlim. No a potom na to, čo povedala pani Figaredo, kde ide o materskú a otcovskú dovolenku a o ich vzťah my som chcel povedať, že čo sa týka zapracovania otcovskej dovolenky do tejto smernice, tak e, môže to spôsobiť isté právne ťažkosti. A to jednoducho preto, lebo smernica Mernica, ktorá sa týka eh, ochrany žien, špecificky žien, ktoré koja. Eh, je tu určitý problém s právnym základom a to by iste nebol dobrý základ pre otcovskú dovolenku. Preto je bolo zložité zapracovať otcovskú dovolenku do tej smernice. My nemáme nič proti tomu. Možno by bolo dobré nájsť správny alebo lepší právny rámec alebo právny základ. Možno, keď už hovoríme o rodičovskej dovolenke a jej právnom základe, možno tam by šlo zakomponovať otcovskú dovolenku. Toto je teda naše východisko, ale samozrejme budeme sa snažiť viesť konštruktívnu diskusiu s členskými štátmi. No a potom, pani predsednička, ste sa ešte pýtali, prečo nie sme ambicioznejší. No dovolte, aby som povedal, že ja tu dnes zastupujem predsedníctvo a my sa snažíme dosiahnuť spoločnú pozíciu s ostatnými 26 štátmi. Keby sme boli iba jeden členský štát, hovorili za seba, tak mohli sme byť ambicioznejší a my ako členský štát sme. Dokonca my sme mali ešte ďaleko silnejšie očakávania, ako boli požiadavky Európskeho parlamentu, ale musíme zohľadniť to, že je tu 27 členských štátov na rade a ako ste spomínali, vlády prichádzajú, odchádzajú, je možné stanovisko Nemecké vlády sa napríklad zmení, ale tu nejde iba o Nemecko, ktoré má problém s touto smernicou, sú tam aj iné štáty. No a potom tu boli ďalšie otázky ktoré sa týkali Maďarska a ktoré sa týkali prípadu pôrodnej babice. Dovolte, aby som spomenul, že sa navrhala nová legislatíva, nebolo to ešte schválené, ale pracuje na tom vláda a toto umožní, aby sa pôrody uskutočňovali doma. Zatiaľ neboli pôrody doma zakázané, nebola žiadna legislatíva, ktorá by to zakazovala, boli, do, boli ženy, ktoré rodili doma, ale boli tam isté problémy, ktoré s tým súviseli, ale teraz sa vypracovala nová legislatíva, ešte to nebolo schválené, ale vláda na tom pracuje a v rámci tejto legislatívy veríme, že sa podarí zlepšiť podmienky a my sa snažíme znižovať všetky riziká, ktoré sa týkajú bezpečnosti žien ako aj detí. Ďakujem pekne, pán minister. Ešte teraz si dáme druhé kolo otázok a, a teraz dám slovo prvej rečničke. Thank you, chair, and... Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister, za prezentáciu, odpoveď na otázky. Myslím si, že teraz máme takú jasnejšiu predstavu o tom, čo chce vykonať maďarské predsedníctvo, ale sú tu ešte určité body, ktoré nás nepokojujú. Vy ste spomínali domáce násilie, ako je problém e, v tých rozdieloch pri, plat, pri plat, e, mzdách mužov a žien. A je dobré, že sa nad tým zamýšľate je pravdou, že vlastne v tom pôvodnom dokumente chýbal ten rodový aspekt a ja by som sa chcela spýtať, prečo to tak bolo. Myslím si, že z toho vyplýva, že je to celkovo širšia, širšia záležitosť. Tu sa prepája vlastne to, o čom sme hovorili, že vlastne vo niektorých vládach nie sú žiadne ženy a, a je tam očividne istý problém so zapojením žien je to všeobecná otázka, ale bola by som rada, keby ste nám poskytli nejaké myšlienky o tom, vlastne akú úlohu vidí maďarské predsedníctvo pre ženy v spoločnosti. Ja chápem, že Maďarsko má isté plány ohľadne ústavy, kde ide o to vlastne, aby sa zadefinoval určité, určité postavenie, určit, určité, určité, určité tá hodnota e, vlastne plodu od počatia. Tu ide o to, ako riešiť otázku potratov, legálnych potratov a je tu o to, či sa nezvyšujú rizika pre ženy, ako aj pre deti. A mňa by zaujímalo, že či to je vlastne ten správny smer, ktorým si myslíte, že by sme sa mali uberať a ďalšia vec, ktorú som vás spomínať, je to taká vnútorná záležitosť. Údajne sa to povedalo v maďarskom parlamente a, a dotyčný minister povedal, že je pre ne dôležité, aby ženy sa dobre starali pre všetkým o svoju rodinu. A vravali sme už o problémoch žien na pracovisku. Takže Samozrejme chceme, aby sme mali viac šťastných rodín a viac detí, to je dôležité, ale nutné myslieť aj na otázky trhu práce. No a potom, čo sa týka stratégie do roku 2020 a úlohy, úlohy žien, ďakujem pekne za určité myšlienky. Ja by som chcela eh, aby pozbudiť eh, vaše predsedníctvo, aby sa pracovalo na barcelonských cieľoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za ďalšie kolo otázok. No a Ďalšou poslankyňou bude pani Snejsi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že zloženie maďarskej vlády samo o sebe je pomerne zaujímavým problémom. Zdá sa, že táto, toto zloženie vlády vám spôsobí stratu dôveryhodnosti najmä v perspektíve rodovej rovnosti. Je možno na čase, aby ste porozmýšľali nad tým, či nie je vhodnejšie mať iné zloženie maďarskej vlády. Ďalej, čo sa týka posilnenia práv žien, nie som si celkom istá, či sa robí dostatok aktivít preto, aby sme skutočne úprimne zlepšili pozíciu eh, žien a práva žien. Zdá sa, že tu je akési inštitucionalizované násilie, eh, ku ktorému dochádza najmä voči ženám, konkrétne v Maďarsku. A zdá sa, že práva týchto žien sú v Maďarsku obmedzované. Existuje legislatíva aj v mojej krajine, ktorá funguje takýmto spôsobom a je to absolútne devastujúce voči ženám. Ženy musia mať právo na to, aby eh, mohli vykonávať bezpečné potraty v celej Európskej únii a myslím si, že boj proti eh, násiliu páchanému na ženách by mal byť prioritou maďarského predsedníctva a mali by ste rozmýšľať nad týmto inštitucionalizovaným násilím, ktoré je na ženách páchané, ako porušenie práva žien. Mali by ste rovnako rozmýšľať vlastne nad týmto kontextom, najmä v spojitosti s legislatívou o potratoch, pretože legislatíva o potratoch môže v podstate obmedziť práva žien v porovnaní s právami, ktoré majú muži. A zoberme do úvahy skutočnosť, že to, že žena môže byť tehotná, môže byť opäť dôvodom pre diskrimináciu a to môže byť konečný výsledok um, takéhoto konania. Takže v tomto smere by naozaj bolo veľmi vhodné, aby maďarská vláda otočila tento problém opačným spôsobom. Ženy, ktoré sú tehotné, by nemali byť nevyhodnované. Nemalo by sa s nimi zaobchádzať inak ako so ženami, ktoré eh, tehotné nie sú. Ďakujem pekne, pani Chimenez. Ďakujem len pekne, príjemné popoludne. Chcela by som vám poďakovať za vašu prítomnosť medzi nami a zároveň rovnako ako aj kolegyňa z tohto výboru, ktorá vystúpila predo mnou. Chcela by som vám poďakovať za vaše, pred, za vaše predstavenie programu. Sú témy, ktoré sú veľmi dôležité, ktorým sa venujeme v tomto výbore. Sú témy, ktoré nás trápia. Samozrejme, že sú aj ďalšie témy, ktoré súvislia možno už skôr s oblasťou národnej legislatívy, ale jedna téma je konkrétna, ktorá ma veľmi trápi a trápia celú spoločnosť a to je predovšetkým téma domáceho násilia. Chcela by som vám povedať, že som, e, som e, spoluspravodajkyňou správy, ktorá hovorí o ochrane obeti domáceho násilia a to je známe ako akýsi e-, euro, tento, tento dokument, akýsi, akási eurolinka, eurozabezpečenie je v podstate e, nástrojom, ktorý má pomôcť ženám, ktoré sú doma vystavené násiliu a tento systém mal byť zavedený v stále väčšom počte členských štátov. Hovoríme tu o e, práve na ochranu pred násilím, je to obsahnuté v štokholskom programe a práve preto by to mohlo pomôcť veľkému počtu európskych žien. Mala som e, možnosť ako e, poslankyňa a vo výbore LIBE sa pýtať aj vášho ministra spravodlivosti eh, na túto tému. Minister spravodlivosti mi zodpovedal, že sa očakáva, že maďarské predsedníctvo pripraví tento návrh pre ochranu, eh, tento balíček pre ochranu obetí a predstaví ho komisii a, a pevne verím, že komisia si tento návrh osvojí Samozrejme je veľmi dôležité, aby tento balíček, ktorý bol podporený už v minulosti v Európskom parlamente s veľkou väčšinou, nebol protichodný s tým balíčkom, ktorý má hovoriť o ochrane. Tá, ten prvý balíček o e, vlastne pomoci obetiam domáceho násilia by nemal byť e, protikladný balíčku o ochrane obetí Eh, čiže konkrétna právna asistencia, právna ochrana a tak ďalej. A chcem sa spýtať, čo môže urobiť maďarské predsedníctvo preto, aby sa odblokovala eh, táto téma na pôde rady, pretože zatiaľ to nemá väčšinu a rovnako sa vás chcem spýtať, či máte nejakú konkrétnu, konkrétne opatrenie ako maďarské predsedníctvo, čo si čo chcete prijať v rámci ochrany žien, ktoré sú vystavené domácemu násiliu v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Popodopolu má slovo. Oh, Áno, ďakujem pekne za vaše predstavenie. Musím povedať, že som tu nevidela veľa tém, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti v vašom programe, ale čítala som vašu sociálnu politiku a podľa môjho názoru máte veľmi ambiciózny počet priorit, ktoré ste si vytýčili špecificky, máte odhodlanie, ktoré vyjadrujete, aby ste napredovali s postupmi, ktoré sú priateľské voči rodine, e, schváliť Európsky pakt rodovej rovnosti, implementovať Európsku stratégiu pre znevýhodnených občanov a zároveň bojovať proti chudobe. Ale ja by som osobne bola viac, e, viac by som sa chcel spýtať o praktické spôsoby, ako to chcete dosiahnuť. A moja otázka sa v prvom rade týka toho, že chápem, že nemáte špecifický kódex pre ženy, kvóty, nemáte kvóty pre ženy pri, e, pri rozhodovacích procesoch politike v Maďarsku. Chcem sa spýtať, že aké máte zastúpenie žien v parlamente a vo vrcholových pozíciách v Maďarsku, pretože kvóty sú dôležité pri voľbách žien, ale samozrejme je veľmi dôležité aj vymenovávať e, ženy do rozhodovacích pozícií. A chcela by som získať akýsi obrázok, či máte ženy pri rozhodovacích procesoch. A ďalšia téma, e, či by ste mohli urobiť prior, prior prioritizáciu vašich priorit. Čiže čo je tá prvá vec, ktorú budete robiť? Či to bude Európsky rok pre rodinu, či to, bude, ehm, či to budú postupy ústretové voči rodine. Aká je vaša prvá priorita v rámci rodovej politiky? Pretože 6 mesiacov je veľmi krátke obdobie. Ehm, neviete, nemôžete implementovať všetko, nemôžete všetko slúbiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a pani Plumberg. Ďakujem pekne pani predsednička. Rada by som chcela aj ja poďakovať pánovi eh, ministrovi. Som rada, že sa s vami môžem opäť stretávať. Včera som si vás mohla vypočuť vo výbore pre zamestnanosť. Eh, dovolte mi hovoriť v mojom rodnom jazyku. Vážený pán minister, mohla som si vypočuť vašu prezentáciu a rovnako som si mohla eh, prečítať aj jednotlivé priority, ktoré ste vytýčili najmä keď hovoríme o sociálnej politike a zároveň um, stratégii maďarského predsedníctva. A vypočul som si vašu prezentáciu dnes v oblasti rodovej rovnosti a ak môžem, rád by som vám položila dve otázky. prvom rade, čo sa týka revízie rodovej rovnosti v rámci kontextu Európskej stratégie do roku 2020. Malo by dôjsť ku konsolidácii paktu rodovej rovnosti. E, jedna z tých dvoch otázok síce už aj smerovala na to, či tento pakt bude podpísaný sociálnymi partnermi, chcem by sa vedieť, že prečo, prečo e, sociálni partnery nebudú signatármi tohoto paktu. Druhá otázka sa týka pozície žien na trhu práce a ich situácie na trhu práce. A chcela by som vedieť, či maďarské predsedníctvo bude pripravovať nejaké konkrétne opatrenia alebo konkrétne iniciatívy, keď hovoríme o znížení mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami na trhu práce. a rovnako aké dopady eh, vlastne môže mať takýto, eh, takýto, takýto mzdový rozdiel. Pani Tuptakis, nech sa páči. Jana Kudakis, áno. Eh, ďakujem pekne, pani predsednička. Pán minister, ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Prišiel som neskoro, ospravedlňujem sa, ale diskusia bola veľmi zaujímavá. Pracujem na téme žien v podnikoch a v malých podnikoch a bola diskusia, ktorá prebiehala včera o malých a stredných podnikoch v Maďarsku. A jedna z tých vecí, ktoré e, boli spomenuté, boli úvery. A zároveň, ako jeden muž musel e, zabezpečiť svojho švagra, aby mu garantoval jeho úver, pretože sám by úver nedostal. chcem sa spýtať, ako sú štruktúry, ktoré fungujú v Maďarsku, ktoré umožňujú ženám získavať úvery pri zakladaní podnikov. Máte v tomto smere nejaké úspešné postupy? Ako, na, ako vlastne povzbudzujete e, ženy pri podnikaní? Akým spôsobom stimulujete podnikanie? Zdieľate úspešné postupy medzi mimovládnymi organizáciami a ministerstvami? Ďakujem pekne. Tak, naša diskusia sa už pomaly končí. Skôr ako dáme slovo ešte pánovi ministrovi, aby zodpovedal na to druhé kolo otázok, keď najmä hovoríme o právnych otázkach, ktoré boli spomenuté ohľadom zahrnutia rodičovskej dovolenky, čiže otcovskej dovolenky do smernice. Chcem len poznamenať, že táto smernica má veľmi široký právny základ. Pôvodne mala právny základ, ktorý sa týkal len ochrany zdravia ale to bolo rozšírené aj na rodovú rovnosť od tohoto momentu. A to umožňuje, aby sme e, tu vedeli zahrnúť aj otcovskú dovolenku, aj iné opatrenia, ktoré môžu e, vlastne pomôcť zosúľadiť rodinný a pracovný život. Rovnako ako aj pomôžu e, vyrovnať rozdiely medzi rodmi. No a teraz nás dáme slovo pánovi ministrovi, aby mohol zodpovedať na tieto otázky. Nech sa páči. asszonynak válaszolva Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade zodpoviem pani Hannibal. Pýtali ste sa na úlohu žien v oblasti rovnakých príležitostí radovej rovnosti. Ja považujem rovnaké príležitosti za naozaj dôležitú tému. Mali sme tu celý rad otázok, ktoré sa týkali maďarských postupov a maďarskej praxe a toho, aká je situácia v Maďarsku. Nerad by som zachádzal do detajlov, hoci sa dotknem zľahka tejto témy. Najdôležitejší faktor v tomto smere je, aby sme si mohli vyberať. Čiže keď hovoríme o Maďarsku, tak my ponúkame ženám možnosť, aby sa rozhodli, či chcú mať tradičný životný štýl, alebo či si chcú vybrať eh, kariéru bez rodiny táto alternatíva musí byť že nám ponúknutá. Chceme podporiť tých, ktorí si vyberú tradičnú úlohu. Najlepšie riešenie je, aby sme podporovali oba tieto smery, a teda aby ani kariérny rast, ani rodina nemuseli byť obetované. Spomenuli ste Spomenuli ste poznámku, ktorá zaznela v maďarskom parlamente. Samozrejme, to treba ale vnímať aj v kontexte toho, ako táto poznámka zaznela. Bohužiaľ je, je len veľmi málo žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok. Hoci to môže byť dôležité, je tu veľká potreba, veľký dopyt po takýchto pracujúcich a mohlo by to byť do istej miery riešením Mohli by sme zahrňať e, takýmto spôsobom viac žien na trh práce prostredníctvom tejto metódy. E, Maďarsko v tomto smere rozhodne nie je dobrým žiakom, ale radi by sme túto situáciu zmenili. Samozrejme, to nie je jediná e, možnosť, ktorú ženy majú. A rozhodne nechceme ženy nejakým spôsobom zavezovať alebo zväzovať pri rozhodovaní, aby si vyberali iba prácu na čiastkový úvezok. Ďalej, čo sa týka otázky, ktorá súvisela s ústavou, ústava sa v súčasnosti tvorí, formuluje a teda detaily zatiaľ nie sú finalizované. A práve preto nemôžem zájsť do detailov, najmä čo sa týka návrhu novej ústavy. Rovnako som prijal aj otázku, ktorá sa týka zloženia vlády. Mm, rovnako by som sa k tomu nerad vyjadroval e, do ďalšej miery. Predsedníctvo nechce nejakým spôsobom e, zasahovať do otázky, ktoré spadajú do pôsobnosti členských štátov, čo sa týka oblasti domáceho násilia. Som presvedčený, že balíček pre ochranu obetí domáceho násilia je veľmi dôležitou témou. Spomenuli ste, že ste hovorili aj s ministrom vnútra a spravodlivosti o týchto témach. E, som presvedčený, že to naozaj spadá do ich e, rozsahu pôsobnosti aj do ich kompetencií. Ale zároveň musíme o tejto téme hovoriť tak, aby sme chránili aby sme chránili ženy. Nechceme hovoriť o obetiach a o katastrofách. Chceme, aby sme mohli prijať konkrétne, chceme prijať konkrétne kroky, ktoré budú zamerané na prevenciu, takýchto udalostí a to si vyžaduje spoločné úsilie. Treba si uvedomiť, že to je naozaj veľmi dôležitá téma v rámci programu nášho predsedníctva. Násilie páchané na ženách je e, čosi, čo musíme v prvom rade predchádzať. Chceme sa predovšetkým vyhnúť dramatickým a konfliktným situáciám, rovnako ako aj rodinným katastrofám. Um, elhangzott uh, a, um, itt az esélyegyenlőségről családbarát gyakor. Ďalej tu je téma rodovej rovnosti, uh, rovnosti príležitostí, téma uh, postupov a praxe ústretovej voči rodine a našich priorít. Vytýčili sme si náš program, jednu prioritu za druhou. Máme tu oblasť e, rovnakých príležitostí, znevýhodnených občanov, e, postupov stretových voči rodine, to všetko sú témy, ktoré, sú, na, ktoré majú rovnaké postavenie, rovnakú dôležitosť a sme presvedčení, že toto sú naozaj dôležité a vážne témy, ktoré chceme počerknúť a zdôrazniť na konferenciách, ktoré budú prebiehať v Gödel a v Budapešti. V rámci rady by sme radi zdôraznili osobitným spôsobom aj tieto témy. Ďalej, čo sa týka e, rodového paktu, paktu rodovej rovnosti, obsah tohoto balíčka, k tomu by som sa nerád vyjadroval. Sme ale presvedčení, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme využili všetky aspekty, o ktorých sme hovorili, čiže aby sme zároveň aj bojovali proti um, um, mzdovým rozdielom, aby sme uh, zvyšovali uh, zapojenie žien do rozhodovacích procesov a aj boli prizomnejšie v inštitúciách. Rovnako uh, chceme hovoriť aj o témach spojených s rodovým násilí. Tento balíček sa stane dokumentom rady a teda to bude akési politické vyjadrenie ministrov. Ďalej, čo sa týka pozície žien v podnikaní, pani Jana Kutakis sa pýtala na túto tému, na pozíciu žien v podnikaní, samozrejme. Musíme prijať všetkým drobné kroky, ktoré môžu pomôcť celej tejto situácii. Maďarsko podporuje malé a stredné podniky. Opäť hovoríme o maďarských eh, témach. Čo sa týka poskytovania úverov a štátnej pomoci, no už eh, tieto témy sú, sú rodovo neutrálne. Nemáme tu žiadne rodové preferencie, ktoré boli zavedené. A ak to nie je zohľadnené, eh, v zložení maďarskej vlády. V každom prípade mm, ženy sú prítomné v maďarských podnikoch. Ďalej, čo sa týka pozitívnych diskriminačných opatrení, zatiaľ nemáme žiadne takéto opatrenia, ktoré by si osvojila vláda, ale máme veľmi veľa žien, ktoré podnikajú. Podporujeme občianske združenia, ženské organizácie. Čiže podporujeme ženy, ktoré podnikajú v tejto v rôznych oblastiach rovnakým spôsobom ako mužov. Rovnako sme dostali otázku, e, že koľko poslanky je v maďarskom parlamente a zároveň koľko žien je e, pracujúcich na maďarskom trhu práce. No v prvom rade treba povedať, že na trhu práce nie je adekvátne zastúpenie žien a radi by sme zvýšili proporciu, tá podiel žien na trhu práce. Samozrejme sú konkrétne opatrenia, ktoré musíme spraviť preto, aby došlo k zosúladeniu rodinného a pracovného života. Potrebujeme nájsť správnu metodiku, správne riešenie a samozrejme potrebujeme E, tieto aspekty e, využiť aj doma. Potrebujeme túto metodiku e, používať aj v našom prostredí a takýmto spôsobom by sme sa vedeli vysporiadať s týmito prvkami nerovnováhy. No a pani predsednička naznačila niektoré riešenia, Ohľadom harmonizácie právneho základu samozrejme zoberieme to úvahy počas rokovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Pani Plum by ešte chcela položiť veľmi stručnú doplňujúcu otázku. Nech sa páči, máte slovo. A prosím, pán minister, potom zodpovedajte. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Pán minister, vy ste mi zodpovedali, že pakt nebude podpísaný sociálnymi partnermi. V takomto prípade, ak teda nebude podpísaný alebo spolupodpísaný sociálnymi partnermi, bude to len politický záväzok v mene rady, pretože z môjho pohľadu pakt musí byť spolu podpísaný aj sociálnymi partnermi. Prosím, ak by ste mi mohli odpovedať, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, za vaše pochopenie. Ďakujem veľmi pekne, pani Plum. A slovo má pán minister. Ďakujem pekne. Aj predchádzajúci pakt nebol podpísaný sociálnymi partnermi na základe tých informácií, ktoré mám k dispozícii, ale chápem vašu otázku. Tento pakt potrebuje mať istú mieru váhy, istú dôležitosť. Ďakujem pekne, pán minister. Dostali sme sa na záver e, tejto hĺbkovej a zložitej diskusie. Ešte raz vám chcem poďakovať za vašu účasť, rovnako vám ďakujem aj za poskytnutie všetkých informácií, ktoré ste nám dali, no a želám všetko dobré maďarskému predsedníctvu. Sme presvedčení, že vaše predsedníctvo bude úspešným predsedníctvom a rovnako veríme, že budete pracovať pre dobro vašich občanov. Budeme pokračovať ďalej, kolegovia. Budeme sa venovať ďalším bodom nášho programu. Bod číslo 5. Ten sa venuje európskej spolupráci pri odbornom vzdelávaní a príprave na podporu stratégie Európa 2020. To, čomu sa venujeme v tomto bode, je stanovisko nášho výboru pre výbor pre zamestnanosť. Berúc do úvahy, že 16 sa tomuto naplno začne venovať výbor pre zamestnanosť. My sami musíme prieť rozhodnutie. Hlasovanie bude zajtra. Máme tu 29 návrhov pozmenujúcich, pozmenujúcich návrhov a slovo dostala spravodajkyňa pani Senisen, nech sa páči, ktorá nám poskytne e, stručnú informáciu o tom, ako sa situácia vyvíja. Nech sa páči. E, komunikát komisii v správe Európejskej spolupráce Ďakujem pekne. Takže oznámenie Komisie Európskej spolupráce v oblasti odbornej prípravy na podporu Európskej stratégie 2020. Tam sa nedostatočne e, zohľadňujú otázky vzdelávania odbornej prípravy žien. Je pravda, že tento problém bol definovaný ako špecifická výzva, ale je potrebné tam mať konkrétne indikácie, aby politika rovnosti bola úspešne premietnutá aj v oblasti odbornej prípravy zdravia, vzdelávania je nutné lepšie využívať potenciál, profesionálny potenciál žien a ich aktívnu, aktívne zapojenie na trh práce, takisto aj zamestnávanie žien v netradičných profesiách a tak ďalej. Odborná príprava vzdelávanie nie, ešte stále nezohľadňujú špecifické požiadavky, ktoré vyplývajú zo špecifickej situácie žien. E, ženy sú väčšinou posielané, aby e, vykonávali také typické ženské profesie, ktoré sú menej odmeňované e, a ženy majú problém po materskej sa vrátiť na trh práce. E, systém odbornej prípravy e, vzdelávania, teda odbornej prípravy by mali zohľadňovať špecifickú situáciu žien, starších žien, chudobných žien, žien s deťmi alebo s postihnutím. E, je nutné vypracovať primeraný program v tejto oblasti a práve na európskej úrovni by sme toto mali využiť a mali by sme posilniť úlohu žien v tejto oblasti. E, takisto je potrebné posilniť úlohu žien v malých a stredných podnikov, vypracovať systém odbornej e, príprav odborného poradenstva pre ženy. Čo sa týka e, stratégia EU 2020, tu je veľmi dôležité koordinovať formálne, profesionálne vzdelávanie žien s potrebami na trhu Mm, samozrejme, mm, podľa mňa, v môjom stanovisku e, sa tu o týchto veciach hovorí, ale e, mm, ďakujem za pozmeňujúce návrhy, e, ktoré vo veľkej miere obohatili moje stanovisko a som veľmi rada, že môžem podporiť tieto pozmeňujúce návrhy a budem hlasovať za ne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. A teraz dostáva slovo pani Klás ako tienová spravodajkyňa za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj spravodajkyni za jej správu. V šiestich bodoch podľa mňa podarila vyjadriť dostatočne dobre a trefne tie myšlienky, zamerala sa na to, čo je nutné povedať a chcem sa poďakovať za to, že sa tu môžeme zaoberať témou rovnosti šanci, ako aj sa za to zaoberáme odborným vzdelávaním a prípravou. Je veľmi dobré, keď sa tu o témach diskutuje tak e, zoširoka. Dlho už na tomto pracujeme a preto je dobré, aby sme tieto diskusie vedli aj naďalej. Takže tých 6 bodov je podľa mňa veľmi dobrých. Samozrejme, možné tam ešte niečo doplniť. Preto teda tých 29 pozmeňujúcich návrhov bolo by možné ich vlastne preziať všetky a ich odsúhlasiť. Ide vlastne o to, aby sme zohľadnili tú špecifickú situáciu, ktorá sa týka žien pri odbornom vzdelávaní. A tu samozrejme, keď sa nad tým zamyslíte, tak každému napadne niečo osobitné, takže je tu veľké množstvo špecifických záujmov, ktoré boli zohľadnené a vyjadrené aj v pozmeňujúcich návrhoch. To znamená, že je nutné sa na to zamerať tak, aby ženy mali samozrejme prístup ku všetkým povolaniam. Pre nás je to teda samozrejme, ale v skutočnosti to nie je samozrejme, lebo aj naďalej existujú stereotypy a je to vlastne aj zakotvené v učebniciach, kde sa píše o tom, že ženy a dievčatá sú domácnosti a tým pádom v technických povolaniach sú zastúpení pre všetkým muži. To sú stereotypy, ktoré sa musíme snažiť jednoducho zrušiť a je dôležitý, dôležité mať normálne a neutrálne učebnice. Pre mňa bolo dôležité to, aby sme sa zamerali na nové možnosti v rámci odborného vzdelávania, odbornej prípravy, z toho musia profitovať ženy. K tomu ešte patrí aj stará požiadavka, aby sa zabezpečil prístup na internet. Ide o širokopásmové pripojenie na internet aj v vidieckých regiónoch. Toto je veľmi dôležité pre ženy. Tu sa vytvára pre nich určitá možnosť aj na vzdelávanie, takisto ako aj na prácu pri obmedzenej mobilite je to zložité, ale ak chcete spojiť rodinný a pracovný život, vzniká tu určitá možnosť, ako je možné pracovať napríklad z domu. Preto je dôležité, aby sme sa ešte raz zamerali na mobilitu žien a aby sme sa zamerali na to, aby sme, aby sme podporovali ženy, ktoré sa rozhodnú napríklad podnikať alebo byť CZČO. Ženy častokrát nevstúpia do takéto aktivity vo veľkom, kde si zoberú miliónové úvery, ale začnú väčšinou v takej, takom, takej malej miere. Preto je dôležité, aby sme takéto podnikateľky a SZČO podporovali, aby sa umožnilo pre nich sa osamostatniť, zároveň aby sa zbytočne nezadlžovali. Ďakujem pekne ešte raz spravodajkyni a myslím si zajtra v rámci hlasovania určite sa nám podarí odsúhlasiť dobrý dokument, ktorý je dostatočne silný, má výpovednú hodnotu, ktorý sleduje náš cieľ, aby sme podporili odborné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, pre všetkým pre ženy a musí to byť v súlade samozrejme v stratégiou do roku 2020, aby ženy mohli robiť to, čo chcú a dosiahli to, čo všetky chceme, aby sme mali rovno šanci a dobré postavenie žien v Európe, aby Európa sa stala ekonomickou špičkou sveta, k čomu musia prispieť aj ženy pre všetkým. Je dôležité, boli dobre vzdelané. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Klas, pani Parvanová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcela poďakovať pani Senišin za vynikajúcu porácu na príprave tejto správy. Ja som veľmi rada, že jej správa a moje pozmenujúce návrhy mm, a v podstate celá naša skupina e, uvažujeme rovnakým smerom a že mohla akceptovať moje pozmenujúce návrhy a e, tým sa skvalitnilo stanovisko. Snažil som sa zamerať na zaintegrovanie rodových aspektov do všetkých budúcich opatrení v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania. A to celé v súlade s s e, myšlenkami, ktoré ona rozvinula v stanovisku. E, to, čo navrhujem do stanoviska, vychádzam zo všeobecnej pozície, že potrebujeme zabezpečiť rovnakú postavenie mužov a žien na trhu práce. A tak, ako sme už o tom často diskutovali na našom výbore a predovšetkým hovorím o pozícii žien z menšín. Uh, E, preto požadujem e, väčšiu spoluprácu a zabezpečenie rovnosti, rodovej rovnosti v odbornej príprave vzdelávania, zabezpečenie toho, aby sa ženy e, vzdelávali odborne pripravovali na všetky druhy profesí. V rámci cieľov Európa 2020 v tých hlavných iniciatívach sa hovorí o kľúčových schopnostiach, zručnostiach, ktoré sú požadované na trhu práce. A tu som hovorila o tom, že je lepšie potrebné riešiť zamestnanosť žien v tých netrvých netradičných e, zamestnaniach, tzv. ekologických, high-tech a takisto je potrebné prepojiť odborné vzdelávanie s potrebami trhu práce vzhľadom na diskusie, ktoré sme mali a vzhľadom na vypočutie, v rámci ktorého sme sa dozvedeli informácie o tom, že ženy sú menej zastúpené nielen na tých vrcholových pozíciách, ale všeobecne e, v rešpektovaných a dôveryhodných profesiách, ktoré súvisia napríklad s obnoviteľnými zdrojmi energií, bankovníctvom, high-tech a IT firmách. E, samozrejme e, je potreba podporovať takúto zamestnanosť žien na školách, ale aj ďalej v rámci ďalšieho profesného rozvoja e, žien mm, a som veľmi rada, a budem veľmi rada, ak vyšleme silnú správu cez silný signál cez túto správu v tom, e, na plenárnej schôdzi. Ešte raz ďakujem pekne pani spravodajkyne. Ďakujem pekne pani Parvanová. Ďakujem, ďakujem. Pani Čechová, ďakujem pekne. Pani predsedníčka, mám len jednu poznámku k jednej veci, ktorá sa objaví v našom stanovisku. Podľa mňa mm, nie je celkom vhodné konkretizovať tie zamestnania, ktoré by nemali ženy obsadzovať e, napríklad takým spôsobom v tých odvetviach hospodárstva, ktoré produkujú nízke emisie CO2. Súhlasím s tým, že Áno, samozrejme je potrebné podporovať vzdelávanie aj v tých oblastiach, kde momentálne majú dominantné postavenie muži, že to je dôležité, ale myslím si, že napríklad konkrétne táto časť toho stanoviska nebude asi veľmi úspešná na plenárnej schôdzi. Rovnako ako nie je úspešná ani u mňa, ani ja keď som si prečítala túto časť, tak uh, uh, ma veľmi nepotešila. Ďakujem. Obrigada, Ďakujem pekne, e, pani Čechová. A slovo dostáva zástupca komisie, pán Delgado. Obrigado, president. Thank you. Uh, indeed, uh... Áno, ďakujem pekne. Vaše vyjadrenia sú trefné a aktuálne v tom zmysle, že keď komisia vydala toto oznámenie, tak chcela prispieť k revíziu tzv. kodanského procesu, to je proces spolupráce v oblasti politik, odbornej prípravy a vzdelávania. Za posledných 10 rokov táto revízia, toto prehodnotenie malo za cieľ zadefinovať dlhodobé ciele, predovšetkým aj vzhľadom na Eh, rok 2020 v súlade so stratégiou EÚ do roku 2020 a špecificky v oblasti vzdelávania odbornej prípravy a stratégie do roku 2020 v tejto oblasti. Možno tie naše návrhy sa vám zdajú príliš obecné a že neriešia konkrétne rodové záležitosti, ale myslím si, že je eh, to taká klasická prezentácia toho, keď posilňujeme výraznou mierou pilier inkluz, e, začlenenia, pretože sa teraz zameriavame práve na rast, ten rast potrebujeme, ale snažili sme sa tu zachovať určitú rovnováhu e, medzi podporovaním rastu, tzv. inteligentnej ekonomiky, ale zároveň sme chceli zdôrazniť aj ten pilier e, začlenenia alebo inkluzívnosti. A v podstate e, rodová rovnováha by mala znamenať rovnaké zastúpenie rôznych cieľových skupín ktoré existujú na trhu práce aj v oblasti odbornej prípravy. My sme, čo sa týka rodovej rovnosti, tu sme konkrétne riešili túto otázku, keď sme uviedli, že, rod, že je potrebné podporovať rodovú rovnosť v tom zmysle, že e, mladých ľudí treba podporovať v tom, aby sa zamýšľali nad zamestnaniami inými, ako sú tie tradičné, stereotypné. A tu ide o zameranie odborného vzdelávania. Momentálne to odborné vzdelávanie a jeho zameranie neznamená, že len akceptujeme tie e, štandardné požiadavky alebo že očakávame, že e, deti zvolia nejakú kariéru bez podpory Ide naozaj o to, že sa potrebné zamerať na akési usmerňovanie na poradenstvo. A vieme, že v Európ- školách v Európe tie poradenské služby, usmernenie nie sú dostatočne dobré na to, aby si žiaci vedeli v dlhodobom horizonte dobre naplánovať svoju profesnú kariéru. Je tam veľa skúšania, Čiže v podstate my hovoríme o tom, že od skúšania, od testovania by sme mali prejsť k tomu, aby si mohli trošku ochutnať, zistiť, aké sú tie jednotlivé profesie, aby si to mohli zažiť v praxi a aby si ľudia vedeli vybrať e, na základe určitých skúseností. A to je veľmi dôležité aj z hľadiska rodovej rovnosti, pretože je tu mnoho stereotypov, nesprávnych stereotypov o tom, ktoré profesie sú hodné pre koho. Je potrebné toto zvážiť. Ďalší aspekt e, nie je rodový, ale podľa nás súvisí s rodovosťou a je to priťažlivosť. Uh, e, uh, sektor uh, E, niektoré sektory v podstate sú nepriťažlivé vzhľadom na to, že je tu množstvo nedorozumení ohľadom potenciálneho rozvoja kariéry a tak ďalej. A je to potrebné tieto otázky riešiť už na úrovni školskej dochádzky a tu rodová, rodový aspekt takisto zohráva svoju úlohu. E, komisia prispieva takýmto spôsobom. Vaša reakcia na ten príspevok komisie je prínosom. Vítame ju, pretože skvalitní naše oznámenie a naozaj to môže byť prínosom do práce, ktoré budeme robiť na najbližšom 10 ročí. Na najbližšom 10 ročí to nie je finálny dokument, je to len začiatok a vstupné informácie tohto výboru a parlamentu sú pre nás mimoriadne dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Delgado, za osvetlenie tejto otázky v tom správnom okamihu a e, na záver tejto diskusie dostáva slovo e, po druhýkrát. E, pani Senisin, e, pani spravodajkyňa, ak by chcela zareagovať na tie veci, ktoré tu zazneli a vyvodiť z nich závery. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za všetky pozmenujúce návrhy, ktoré obohacujú naš, moje stanovisko. Myslím si, že e, ten návrh, da, dúfam, že to, čo tu dnes zaznelo, aj v rámci s tými pozmenujúcimi návrhmi zajtra bude na plenárke schválené. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako som už povedala, hlasovať sa bude zajtra. v výbore pre zamestnanosť 16. marca a potom na plenárke v máji. Takže poďme teraz k bodu 6. Delegácia výboru pre práva žien rodovú rovnosť do Belgického parlamentu 9. novembra roku 2010 je to taká štandardná, štandardná návšteva alebo delegácia. E, pri rôznych predsedníctvách EÚ e, sa robia takéto e, v podstate návštevy v parlamente. Pani Thompson uvedie túto tému, keďže pani Svensson nie je prítomná. Porozpráva nám o výsledkoch tejto návštevy v belgickom parlamente. Ďakujem pekne. Výbor mal veľmi zaujímavé zasadnutie v belgickom parlamente, alebo stretnutie v belgickom parlamente. Stretli sme sa s výborom žien. Nie všetci, všetky parlamenty, ani môj v Dánsku, v Európe, nie všetky majú ženský výbor. Takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé viesť takýto dialog s belgickým výborom žien v belgickom parlamente. Keď sme hovorili o rodových otázkach v Európe, Eh, mohli by sme sa nechať inšpirovať najlepšími osvedčenými postupmi rôznych krajín. A na mňa veľmi zapôsobila belgická myšlienka akéhosi, akéhosi vouchera alebo mm, akéhosi poukazu na preplatenie pomocných prác v domácnosti. Eh, Takisto je tu návrh e, zaviesť e, prácu na čiastočný úvezok, čiastočne by ženy robili doma, čiastočne by sa zamestnali na trhu práce. Belgická legislatíva ma zaujala aj v tom, že e, v snahe aktivovať nástup žien na trh práce a v snahe podporiť rozvoj kariéry žien, Belgicko zaviedlo systém, kedy nezamestnané ženy sa môžu zamestnať ako pomocničky v domácnosti cez agentúry a je to za podpory belgického štátu. E, takýmto spôsobom vlastne tento systém poukazov e, týmto systémom belgický štát do určitej miery dotuje, respektíve prispieva finančnou čiastkou na hodinu. za prácu, za pomocné práce v domácnosti. Tento systém je veľmi zaujímavý a Ehm, bola by som rada, ak by sa takáto, takýto postup zaviedol v iných európskych krajinách a rozhodli sme sa, že pozveme zástupkyne ženského výboru v belgického parlamentu ehm, na naše zasadnutie do Európskeho parlamentu, aby sme mohli ďalej o tejto iniciatíve diskutovať. Takže podľa mňa to bolo niečo veľmi mimoriadné počas ehm, tejto návštevy v belgickom parlamente. Ďakujem pekne, pani Thompson, pani Bauer. Ďakujem pekne. Chcem k tomu len niečo doplniť. Áno, bola to takmer už pravidelná, pravidelná návšteva. Tak ako v iných prípadoch sa stretáme so zástupcami vlády. V tomto prípade Belgicko nemalo riadnu vládu Takže riešenie, prijalo sa také riešenie, že pôjdeme do belgického parlamentu. A naozaj sme, to bolo veľmi, veľmi inšpirujúce, to, čo sme si tam vypočuli. Tento systém, ktorý popísala pani Thompson, je veľmi inšpirujúci a mám pocit, že by sa mal alebo mohol použiť ako príklad osvedčeného postupu v Európe, e, pretože bráni v podstate práci na čierno a bráni alebo rieši mnohé problémy zdaňovania, nezdaňovania a podobne. Čiže podľa mňa je to naozaj veľmi dobrý nápad, ako riešiť dva problémy naraz ja by som k tomu chcela doplniť toľko, e, to, že sa tu spomínala teda návrh legislatívy o rozdelení dôchodkových práv v prípade rozvodov medzi manželmi v prípade, že žena ostane v domácnosti a stará sa o deti a o rodinu, o domácnosť podľa mňa, keď budeme hovoriť o týchto veciach, možno by bolo užitočné dať si takú výmenu názorov s kolegyňami z Belgického parlamentu, možno aj z iných parlamentov, pretože naozaj sme v Bruseli a pritom sme vôbec nevedeli o týchto veľmi inšpirujúcich a dobrých osvedčených postupoch. Takže toľko som chcela doplniť eh, k predchádzajúcemu vystúpeniu. Ďakujem pekne, pani Bauer. A teraz uzavrieme teda tento náš program. Zajtra o 9.00 budeme pokračovať eh, v úsilí. Nezabudnite si hlasovacie karty teda hlasovaciu kartu. Budeme elektronicky hlasovať pravdepodobne. Takže dovidenia zajtra. Uh, vai começar uh, uh, ešte ďalšia informácia. Teraz začne zasadnutie koordinátorov e, in camera.